pre nás všetkých prichádza a mali by sme sa postaviť ústrety tejto výzve. Ďakujem a teším sa na budúcu spoluprácu. Ďakujem pekne, pani Grivalskajte. A um, ja vás žiadam, aby ste sa usadili. Teraz ideme k hlasovaniu o, o Dámy a páni, prosím vás, usaďte sa a teraz budeme hlasovať o ochrancovi práv. So, meine damen und herren ich eröffne jetzt die abstimmungsprozedur. ich darf sie bitten platz zu nehmen. meine Damen und Herren, wir machen, ja, wir machen... Dámy a páni, ešte raz si to vyskúšame hlasovanie tak ako včera, aby som mohol konštatovať, že viac ako polovica poslancov je prítomných v rokovacej sále. Poprosím vás, posaďte sa ešte raz e, ten zoznam maliarov, e, ktorý sme, ktorý sme tak testovacím spôsobom včera predstavili, tak opäť ich e, spomeniem a budeme na tom testovať hlasovanie. Takže otváram kontrolné hlasovanie. Das gleiche Verfahren wie gestern. Postup je rovnaký ako včera. Všetci hlasovali? Tým pádom uzatváram hlasovanie. Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Odovzdaných hlasov 462, 416. ...46 sa zdržalo, nikto nemá tú väčšinu potrebnú. Dobre, dámy a páni, ešte raz vás poprosím, posadte sa. Celý čas čakám na to. Na 11.30 sme naplánovali hlasovanie. Je už 11.35? Keď ale ja som v predsedničkej stoličke, predsedničkej stoličke, pán Langen, tak dodržím tie časy. Je už 11.35.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 grundsätzlich. So. Takže, eh, ctené kolegyne, kolegovia, tým testovacím hlasovaním konštatujem, že viac ako polovica tých potrebných poslancov sú prítomní, to kvorum je dodržané. Dá sa to aj vidieť zo sály, ako je obsadená. Kandidatúra pána Brenningmajera a pána Jegera bola stiahnutá. Zvyšné kandidátky, kandidáti sú tým pádom pani Ria Onen Reuten, e, pani Emily O'Reilly, pani Dagmar Rodberend a pán Francesco Speroni. Dnes e, prebehne druhé, respektíve tretie kolo volieb, e, tesne po sebe, v tesnom závese. Takže, dámy a páni, teraz sa pýtam. E, myslím, že väčšina kolegyň kolegov už je tu.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 haben alle Kolleginnen und Kollegen. Všetky kolegyne a kolegovia zahlasovali? Vielen Dank, dann ist die... E, ďakujem pekne, tým uzatváram hlasovanie. Abgegebene Stimmen. Odovzdaných hlasov. 640. 48 sa zdržalo. 321 je tá stanovená väčšina povinná. Nikto túto väčšinu nezískal. Okay. nach der geschäftsordnung findet im dritten wahlgang v zmysle rokovacieho poriadku budeme teraz eh, hlasovať medzi prvými dvoma eh, umiestnenými z druhého eh, kola hlasovania. A potom, čo sme vyhodnotili toto druhé kolo, tak je to pani Omen Reuten a pani O'Reilly. Teraz eh, pripravíme hlasovanie eh, medzi týmito dvoma menovanými kandidátkami. Chvíľočku strpenia poprosím, pretože musíme na novo nastaviť systém. So. Tak. Teraz otváram tretie hlasovacie kolo. Poprosím vás o odovzdanie vašich hlasov v treťom kole hlasovania. frage, ob alle ihre Stimme abgegeben haben. Pýtam sa, či ste všetci odovzdali svoje hlasy. Je tu ešte niekto taký, ktorý tak nespravil. Tým pádom uzatváram tento toto kolo voľby. Abgegebene Stimmen. Odovzdané hlasy 635, 63 sa zdržalo, 318 je tá väčšina, zvolená bola pani Emily O'Reilly 359 získanými hlasmi. meine Damen und Herren, ich erkläre hiermit... E, dámy a páni, týmto konštatujem, že pani Emily O'Reilly na základe výsledku hlasovania v treťom kole zvolenú za ombudsmanku európsku. A pani O'Reilly, blahoželám k jej zvoleniu. A v zmysle článku 204 odsek 7, odseku 7 rokovacieho poriadku chcem, aby zložila prísahu pred eh, Európskym eh, súdnym dvorom. Jej mandát začína s účinnosťou od 1. októbra 2013 po tom, čo eh, slávnostnú prísahu zloží pred Európskym súdnym dvorom. Pán komisár Ševšovič teraz požiadal slovo, nech sa páči. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som rád formálne poblahoželal pani O'Reilly k zvoleniu na Európsku ombudsmanku. Ehm, ehm, myslím si, že eh, je hore v, sedí na galérii, takže naozaj gratulujem srdečne. And of course, Mr. President... A samozrejme, pán predseda, ja osobitne vítam skutočnosť, že po, po prvýkrát sa žena stáva európskou ombudsmankou. So I should say that we... Mal by som teda povedať, že by sme mali zmeniť názov tejto pozície, pretože to bude ombuds žena, ombudsmanka ale pani Riley to už veľmi dobre vie, pretože ona bola tiež prvou e, ženou v tejto pozícii v Írsku e, od roku 2003. Pani O'Reilly, vy budete vykonávať mimoriadne e, náročnú prácu a komisia bude jedným z hlavných partnerov vašich, nakoľko komisia je tá hlavná inštitúcia EU, ktorá prijíma rozhodnutia, ktoré majú priamy dopad na občanov. Tak ako predtým, komisia bude vyvíjať maximálne úsilie na to, aby sme našli pozitívne riešenie otázok, ktoré budeme riešiť či už formou úrovnaní, odporúčaní alebo nejakých otázok. Je dôležité, aby sme spolu tlmočili toto posolstvo v rámci celej EÚ a síce, že inštitúcie sa zaujímajú o problémy ľudí, a ich potreby a že robia všetko, vynakladajú všetko úsilie, aby ich riešili konkrétnym spôsobom. Takisto je dôležité, aby Európania pochopili, aké sú ich práva ako občanov EÚ, vrátanie práva sťažovať sa na ombudsmana potom je aj Európsky rok e, alebo rok európskeho občianstva. Vám želám vo vašom pôsobení veľa úspechov a pokiaľ aj toto riešenie úloh, ktoré vás čakajú, komisia bude na vašej strane a bude sa snažiť e, potvrdiť tie vynikajúce vzťahy, ktoré už existovali predtým, ktoré sme mali medzi ombudsmanom a komisiou aj v minulosti. Takže naozaj ešte raz gratulujem a teším sa na budúcu spoluprácu. E, ďakujem pekne. Vážený pán komisár. Teraz sa dostávame k hlasovaniu o uznesení k viacročnému finančnému rámcu. Eh, dámy a páni, najskôr eh, budeme hlasovať o návrhu uznesenia skupiny zelených. Číslo 1 pôvodného textu, menovitým hlasovaním. Eh, teraz otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Koniec hlasovania. Zamietnuté číslo 1. Teraz e, číslo 63, pozmeňujúci návrh 1, e, menovité hlasovanie. Otváram týmto hlasovanie. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 2, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali? Koniec hlasovania. takisto zamietnuté. Teraz sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu, ten návrh uznesenia vo celej tej celko, celosti a otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Teraz sa dostávame k spoločnému návrhu uznesenia EPP, SAD a ALDE Najskôr e, v zmysle jednotky pozmeňujúci návrh 15, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1, tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Číslo 2, pozmeňujúci návrh 2, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Číslo 16, e, pozmeňujúci návrh 16, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 17, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, menovitým hlasovaním, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Číslo 3, pozmeňujúci návrh 18, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 19 eh, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté číslo 4 pôvodného textu eh, po častiach, časť 1, kto je za, kto je proti, Zdržal sa niekto? Prijatá. Čas druhá, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Prijaté. Číslo 20, pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Číslo 5, e, pozmeňujúci návrh 4, menovité hlasovanie otváram. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz sa dostávame k 21, nie, pardon, k pozmeňujúcemu návrhu 21. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 22, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 23 v rámci čísla 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. Číslo 6, pozmeňujúci návrh 5, e, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text, eh, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Konec hlasovania. Prijaté. Eh, po čísle 6, 13, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Koniec hlasovania. Zamietnuté. 14 e, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 24 e, menovite. Otváram hlasovanie. Všetci odovzdali hlasy. Koniec hlasovania. E, zamietnuté. 25 revidovaná verzia menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 6. Podľa čísla 7. E, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu číslo 7. Menovité hlasovanie. Všetci už odhlasovali. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 27, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnutá. Osmička, o tej hlasujeme menovito. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 9, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končíme. Zamietnuté. 12. Potom tam máme pozmeňujúci návrh 10, menovité hlasovanie. Otvárame hlasovanie. Končíme. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 28, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté pôvodný text, tam je pozmenujúci návrh ústný, ktorý prezentuje pán Kalfin. Régis 131. Ďakujem za slovo. V, v, v bode 12 by som chcel urobiť drobnú zmenu, ktorá prispieje k zrozumiteľnosti. Víta sa tá skutočnosť, že bola vytvorená rezerva na úroveň 1 miliardy pre schémy e, rozdávania potravín pre tie členské štáty využiť toto zvýšenie. Predtým tam e, bol, bolo len zámeno to. A takto to upresňujeme, toto zvýšenie, navýšenie sumy. Takže musím sa opýtať predkladateľa, či, alebo niekto iný, či má voči tomu výhradu. Teraz budeme hlasovať o pôvodnom texte s týmto pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? tak je to schválené s touto úpravou. Teraz prejdeme na jedenástku, menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text, e, bod 13, e, e, rozdelené hlasovanie, prvá časť menovite. Otvárame hlasovanie, končíme hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Pozmenujúci návrh 12 k bodu 13, menovité hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz celý text uznesenia a aj vrátanie vlastne všetkých ostatných uznesení. Takže budeme menovito hlasovať. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Tým je toto uznesenie schválené. Wir kommen zum Bericht Morera. Sprejdeme k správe Morera. Otvárame hlasovanie. Menovite, prosím. Končíme hlasovanie. Noch offen. Ešte je stále otvorené hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. E, teraz e, e, druhá správa pána Morieru. Menovité hlasovanie, nech sa páči. Otvárame ho. U, ukončíme hlasovanie. Schválené správa pána Susu, pozmenujúci návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 2. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Peťka, kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Záverečné hlasovanie, menovité k tejto správe. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Teraz prerušíme e, blok hlasovania e, vzhľadom na to, e, že sa bude udelovať Sacharovová cena. Prosím, aby ste zotrvali na svojich miestach.